Voilà, bonjour à tout le monde. Všetkým vám prajem dobrý deň. Ďakujem, že ste prišli. Súhlasíte s programom? Sú nejaké... Dobrý deň, dobrý deň. Začneme teda... A pýtal som sa, či súhlasíte s programom. Ak nie sú výhrady, dobre. Niekoľko oznámení v prvom rade k tým naliehavým záležitostiam. Myslím si, že všetci e, to e, viete, takmer všetci ste sa podelali na rozprave o naliehavých záležitostiach v oblasti ľudských práv. Pred týždňom sme o tom v Štrásburgu diskutovali, teda bol to prípad Lixia Bo a Li Ming Che z Tajvanu. Druhá naliehavá záležitosť sa týkala Eritreji. Najmä toho patriarchu ortodoxnej uh, cirkvi a ešte švédskeho občana Davida Izaka. A teraz sme sa k tomu prípadu vrátili. Pred pár rokmi sme už o tom diskutovali, pretože to bolo veľmi také zvláštne zmiznutie. A tretia naliehavá záležitosť sa týkala Burundi. Takže to boli tie naliehavé otázky, chcel som to pripomenúť. Boli aj ďalšie uznesenia alebo odporúčania súvisiace s otázkou mm, práv. Bola tam správa, ktorú som ja vypracoval o porušení ľudských práv v, v kontexte vojnových zločinov, zločinov proti ľudskosti, vrátane genocídy. A zároveň sme potom prijali aj odporúčanie e, na základe e, toho, čo pripravil kolega Kovačev. To bolo vzhľadom na 72. zasadnutie e, voľného valného zhromaždenia OSN. A tam boli tieto odporúčania, čiže tam bola tiež e, otáz, odvolávka na otázky Ďalej, tretí bod na programe. Treba schváliť e, zápisnice zo schôdzi. Najmä ide o schôdzu z 30. mája. Sú nejaké výhrady? Nie sú. Takže môžeme teda prejsť k bodu 4. To je výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2016 a politika Európskej únie v tejto oblasti. Máme tu pracovný dokument, ktorý bol vypracovaný. Vypracovala ho kolegyňa Godeliebe Quistol Drovol je iba v angličtine. Dostali ste to mailom. Takisto sú exempláre aj v papierovej e, podobe tu v sále. E, ak ste nemali čas si to vytlačiť, Godelive bude svoj pracovný dokument prezentovať. Predstaví nám ho a budeme mať možnosť pozrieť sa teda, aký prístup si ona zvolila, pokiaľ ide o štruktúru tejto výročnej správy. Týka sa to teda roku 2016, ako som hovoril. Ale ako vždy, je to teda za predchádzajúci rok, takže dúfame, že do konca roku 2017 teda schválime túto správu. jazyková verzie, ďalšie budú k dispozícii až koncom augusta, bohužiaľ. Takže od konca augusta a 7, do 7. septembra je pár dní, čo by malo postačovať na to, aby eh, ste sa mohli na to pozrieť. Dovtedy teda máme už tú anglickú verziu a do 7. E, septembra do 14.00 máte možnosť e, predložiť pozmeňovacie návrhy. Teraz dám slovo spravodajkyni Netreba ani vyzdvihovať význam tejto správy v našom výbore. Všetci viete, aká to je významná správa. Takže poprosím Godelieve, aby sa ujala slova. Merci bien, prezident. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán predseda, vážené kolegyne a kolegovia, táto správa, ako už zaznelo, nespadla z neba mám to šťastie a tú výhodu, že sa môžem sústreďovať na to, čo sa napísalo za predošlé roky, keďže ľudské práva sa nemenia zásadne z ruka na rok. Bohužiaľ, treba k tomu dodať, ale jednoducho taká je situácia. Najprv teda možno k tej časovej línii. V tomto roku ehm, máme podobné diskusie ako vždy doteraz, kedy s tým prísť, ako, no a ako každo, každoročne eh, vstupuje do toho letná prestávka, to za, žiaľ nie je v mojej kompetencii, ale ako už zaznelo aj v minulých rokoch, snáď by sme sa mohli alebo mali v tomto výbore zamyslieť nad tým, ako môžeme e, nájsť nejakú inú časovú, nejaký iný časopriestor pre túto správu a paralelne s tým, teda ako by sme mohli tú správu možno trošku e, inak interpretovať, aby to nevychádzalo vždy iba z jedného roka a z, zo správy našej zahraničnej služby. To je jedna vec. Druhá vec je, že po veľmi dobrej spolupráci za posledný rok so spravodajcom SAD sme sa všetci, nielen v našej politickej skupine, zamýšľali nad tým, ako by sme sa mohli pokúsiť túto správu štrukturovať tak, aby bolo zjavne viditeľné, čo sa v ktorej kapitole nachádza, najmä aby teda sme sa pokúsili v končnom všetku vypracovať konzistentnú, dobre zacielenú správu. Správu ale bez nejakých zbytočných opakovaní. No a s touto myšlienkou po rozhovoroch s celým radom kolegov a konzultantov som sa pokúsila tú správu štrukturovať tak, aby všetky body, ktoré chceme spomenúť, tam boli riadne obsiahnuté. Aby zoznamy toho, čo sme už urobili, boli vlastne v prílohe, pretože nemusíme v každej správe opakovať to, čo už bolo v predošlej. V končnom dôsledku by sme mali potom mm, Bibliu, na konci. No a to bola tá druhá myšlienka. Tá tretia myšlienka bola, že e, v tých úvodných ustanoveniach e, môžeme teda uviesť, k čomu sme už schválili texty, aké uznesenia sme tu už preberali, na čom sme už pracovali a na čom sme sa teda už dohodli vo výbore. Cieľom správy je poukázať na situáciu ľudských práv a demokracie v roku 2016 vo svete a e, teda chopiť sa našej e, e, vlastne úlohy v rámci zahraničnej politiky a správa SVČ ešte nebola zverejnená. Ja som to na úvod povedala. Naša eh, časová línia, náš časopriestor závisia aj od ostatných inštitúcií. A preto sa v návrhu nemôžem orientovať eh, podľa tejto správy. Preto teda zjavne prídu aj pozmeňovacie návrhy eh, ktoré si môžete teda prečítať po, po tejto správe. Takže ja som sa e, orientovala podľa akčného plánu pre ľudské práva a demokraciu rady a e, takisto je tam tá nedávno zverejnená to strednodobé hodnotenie, čo ma inšpirovalo. A potom som e, sa pokúsila zostaviť e, e stručnú pregnantnú správu. E, pôvodne to teda má 12 strán, ale určite bude dlhšie v končnom sledku, pretože samozrejme e, čakám aj e, na vaše príspevky. No a ešte snáď jednu krátku vetu. Ja som prírodovedkynia, takže pre mňa nie je až také ťažké používať menej slov na to, aby som niečo vyjadrila možno je to trošku iná škola, ktorú človek, tak povediac, dostane počas štúdia než e, teda mnohí iní kolegovia tu. Takže štyri časti všeobecné pozorovania, dru, dvojka výzvy ľudských práv, trojka riešenie e, vízie na podporu demokracie a aktivity na podporu demokracie a štvorka zabezpečenie komplexných koherentných ľudských práv a podporu prostredníctvom politik EÚ. A takisto sme sa nechali usmerniť princípom, ktorý v tomto výbore stále opakujeme, a síce ľudské práva sú horizontálnou, teda úlohou horizontálnej politiky mali by byť zohľadnené všade v hospodárskej politike alebo aj v eh, politike pre ženy. Preto je tu teda ten štvrtý bod, ľudské práva ako komplexná koherentná podpora našich rôznych eh, politických oblastí. A ten bod Boosting Ownership of Local Actors, eh, ktorý je v akčnom pláne, to sme už nespomenuli osobitne, ale na rôznych miestach v správe sme to zapracovali. Potom e, sme spomenuli aj rastúce ohrozenie občianskej spoločnosti v mnohých štátoch. Pozreli sme sa k tomu kriticky. Myslím si, že postoj k aktérom občianskej spoločnosti aj v tomto výbore možno podľa stranickej príslušnosti bude asi trošku odlišný, ale myslím si, že v zásade všetci spolu sme toho názoru, že po veľmi veľkom počte štátov je sloboda občianskoprávnych možností vyjadrenia mm, nezmenená, nezvýšila sa za posledné roky. Ja by som povedala, že skôr naopak a to samozrejme vidíme, vnímame v každom štáte trošku inak, ale určite by sme mali na to dať pozor. Tiež som sa snažila mainstreamovať obsah, aby ten odkaz bol silnejší. A už na začiatku som povedala, že nechcem tam mať obsah všetkých možných e, uznesení, ktoré už boli 5 krát tu schválené, Sledovala som politiku spravodajcov z predošlých rokov, z predošlého roka. V správe z predošlého roka nie sú menovite uvedené jednotlivé štáty. A myslím si, že to je e, aspoň do tej miery zmysluplné, že ak pomenujeme alebo nepomenujeme jednotlivé štáty v jednotlivých odsekoch, tak je tu nielen to riziko, že na niečo zabudneme, určite na niečo zabudneme a podľa mňa veľa energie venujeme podľa mňa strateným e, diskusiám. Mohli by sme napríklad, čo som teda urobila aj ja, mohli by sme napríklad začať tým slovom regióny, teda mohli by sa regióny možno nahradiť, bolo by to jednoduchšie a v konečnom dôsledku je to spravodlivejšie a realistickejšie. Snažila som sa e, na každú tému sformulovať jeden odsek, ako som už povedala. V roku 2016 Mm, to v zásade bolo tak, že neštátni aktéry tiež spáchali celý rád mm, zločinov proti ľudským právam, napríklad v islamských štátoch na Blízkom východe. Preto som aj spomenula, že brutálne zločiny páchali aj neštátne teroristické skupiny. Či to eh, teraz eh, je ukončené pádom irackého mesta Mosul, o tom si dovolím pochybovať. Uvidíme v nadchádzajúcich mesiacoch, aký bude vývoj. No a prípadne by sme mohli tento odsek eh, preformulovať. Ľudskoprávne problémy v súvislosti s e, utečeneckou migračnou krízou si vyžadujú podstatne väčšie úsilie, aby sme bojovali proti príčinám a preto som v návrhu správy na to poukázala a napísala som, že okrem iného posilnilo politikou susedstva chcem nájsť udržateľné riešenia, to je v bode 23. Takisto som toho názoru, e, viem, že sa o tom diskutuje, ale som toho názoru, že je tam negatívny vplyv klimatických zmien na ľudské práva ak v niektorých oblastiach na svete alebo v niektorých regiónoch Afriky eh, prakticky, prakticky sa už nedá žiť, pretože jednoducho klíma to neumožňuje, tak je potom jasné, že eh, tam treba niečo urobiť. Pretože základné ľudské právo žiť tam, kde sa človek narodil a viesť tam dôstojný život – E, to právo vlastne e, týmto sa strátilo. Ale ja osobne by som nešla až tak ďaleko, že by som povedala, že zmeny klímy sú v každom prípade také zlé, že opravňujú ku všetkým možným migračným pohybom. E, to by som vnímala trošku obozretnejšie, opatrnejšie, ale predsa som to chcela spomenúť. E, jedna vec tu už zaznela, ale treba to stále spomínať a vyzdvihovať. Teda nemám pocit, že by už bolo dosiahnuté riešenie. A prakticky je to už vo všetkých predošlých správach spomenuté. Teda to je koherentnosť a efektivita ľudskoprávnej politiky EÚ. Niekde vo všetkých politických oblastiach e, vždy tak trošku zohľadíme tie ľudské práva. Ja som už na začiatok povedala, že mali by sme to vnímať ako horizontálnu politickú oblasť, e, ktorá je e, vnútorne koherentná a rovnakými prostriedkami by sme dosiahli lepšie výsledky. Takže ďakujem za doterajšiu spoluprácu. Mali sme už teraz veľmi dobrú výmenu názorov so zástupcami mimovládnych organizácií. Hovorila som už aj s niektorými kolegami z iných politických skupín o tomto návrhu. Ďakujem aj administratíve za podporu a dúfam, že budeme mať dobrú kolegiálnu spoluprácu v nadchádzajúcich týždňoch. No, týždňoch nie, idem na dovolenku a určite aj vy, e, ale v tých mesiacoch potom. Ďakujem pekne. Um, now the, uh, shadow Teraz tieňoví správodajci za jednotlivé politické skupiny, za socialistov je tieňovou spravodajkyňou Liliana Rodriguez, ktorá tu nie je, ale Soraya Post bude hovoriť uh, menom socialistov. Ďakujem veľmi pekne, pán Breda. Ja by som chcela na začiatku poďakovať spravodajkyni za veľmi dobre spracovaný návrh, konzistentný návrh. Chcela by som ospravedlniť pani Lilianu Rodriguez, ktorá tu dnes nemôže byť. A rada by som e, ubezpečila spravodajkyňu, že za SAD sa naozaj budeme snažiť koordinovať predkladané pozmeňovacie návrhy tak, aby štruktúra, ktorú vytvorila ona, zostala nedotknutá. To je všetko, čo by som chcela povedať. Ďakujem. Teraz za skupinu liberálov e, pani Renate Weber. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A ja chcem poďakovať spravodajkyni za prácu. Aj my si myslíme, že je to návrh, ktorý je veľmi kvalitne spracovaný. A jediná pripomienka, s ktorou by som chcela vystúpiť, je všeobecná. Za niekoľko uplynulých rokov sme sa, e, sa presúvame od, k témam, určitým témam, od ukazovania na Eh, vinníkov, pretože tých tém je skutočne veľa, sú ich stovky a zároveň by sme, hádam, mohli nájsť eh, nejaký spôsob, ako eh, toto riešiť nejako efektívne. Je to totiž to taká akademická téma. Je to správa parlamentu, ale v prílohe iste pri každom uznesení a naliehavom uznesení veľmi jasne pomenúvame vynikov, ale ja v tejto správe mám trocha nepríjemný pocit z toho, že jediný útvar alebo subjekt, ktorý menujeme, je ISIS alebo Daesh. Ostatných ako si nemenujeme. Takže možno by sme mohli nájsť nejaký spôsob, ako zdôrazniť eh, skutočnosť, že aj my v našej práci vieme byť tvrdí a dôrazní. Každopádne si myslím, že je to veľmi dobrý návrh eh, v tom, ako pomenúva, čo je pre nás dôležité z hľadiska politiky Európskej únie v každej z tých prerokovaných tém, ale zároveň si myslím, že treba v tejto správe hovoriť o konkrétnostiach. Ďakujem. Ďakujem za GUE, pani Veržia, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja chcem poďakovať spravodajkyni za prácu. Naozaj sa snažila to skoherentniť a vložiť do toho perspektívu. Pripájam sa k pani Weber v jej kritike, pretože si myslím, že sa tam to trošku stráca, ale môžeme na tom ešte spolupracovať. Teda stráca sa tá špecifickosť parlamentného prístupu vo vzťahu k týmto otázkam a myslím si, že spôsob, e, ako prezentovať tieto veci, vrátanie teda toho, že tu nie je ešte správa SVČ, tak je to mimoriadne komplikované. Ale sledujeme tieto otázky dlhé roky a v prvom rade treba mm, prezentovať tú víziu Európskeho parlamentu k týmto otázkam. A ja, ako vy, snívam o nejakej politickej perspektíve, v ktorej ľudské práva a európske politiky budú koherentné. Žiaľ, ja konštatujem, od roku 2009 sledujem tieto otázky a to je vec, v ktorej skôr e, kráčame späť a tento prvok nie je v správe a to ľutujem. Absolútne súhlasím s tým prístupom odmietnúť e, menovanie jednotlivých krajín. Každoročne aspoň teda za tie posledné roky, naši spravodajcovia vždy tam mali vopred túto líniu a bohužiaľ e, tie pozmeňovacie návrhy, ktoré prišli neskôr, to potom celé skomplikovali. Takže nie som si istá, či tá regionálna preferencia je práve ten správny prístup, pretože vo všetkých regiónoch sú dobré aj zlé príklady. Čiže ak by sme išli takým regionálnym prístupom, tak si myslím, že by sme riskovali E, určitý regres tejto veci. No a ešte e, pripájam sa k tomu, tej druhej poznámke pani Weber, aby sme nespomínali len Daesh. Samozrejme, že nie, nie je to, neznamená to, že by sme necitovali Daesh, alebo že by sme nevyzvihovali túto otázku, ale sú aj iné problémy vo svete a ak budeme mať len toto zameranie, tak sa trošku obávam, že strátime trošku viditeľnosť E, čiže určite sa treba nad tým zamyslieť a ja sa to tiež pokúsim. E, veľmi sa mi páči zameranie na občianskú spoločnosť. Trošku ľutujem, že tam nie je spomenutá otázka slobody tlače, popri tých veľmi regionálnych ocekoch, ale, ale limity správy e, nás vlastne k tomuto vedú, pretože mnohí prenasledovaní teda počet prenasledovaných e, novinárov e, stúpa a ľudia sa k tomu vyjadrujú, čiže musíme sa po, aj my e, popri tej občianskej spoločnosti pozrieť na to, že aj oni sú my, m, konkrétne ciele a potom samozrejme je tu otázka zmeny klímy a musíme byť e, trošku kritický, pokiaľ ide o prístup ostatných európskych inštitúcií. A hovorili sme to vo viacerých uzneseniach, že k týmto otázkam že rada alebo komisia samozrejme ako prvé predkladajú svoje ciele v oblasti napríklad migračnej politiky, No a trošku nechvajú stranou otázku ľudských práv. Ako ste pripojnuli, pán predseda, prijali sme uznesenie týkajúce sa Burundi a Eritreji. Počas poslednej plenárnej schôdze tieto dva, e, dve krajiny sú zásadnými príkladmi v tejto veci a myslím si, že aj tu by sme sa mali pokúsiť postúpiť trošku ďalej, aby sme naďalej žiadali, a tá správa je skutočnou príležitosťou na hodnotenie týchto politík, vrátanie E, posúdenia financovania, ktoré Európska únia poskytuje krajinám, kde sú ľudské práva e, obzvlášť spochybňované. A ešte dve posledné veľmi stručné pripomienky. Treba Je tam teda aj otázka tej klauzuly ľudských práv. My tomu samozrejme prikladáme veľký e, význam, ale aj v praxi sú možno určité problémy s realizáciou nie všetko sa to tak realizuje, čo je škoda a veľmi sa mi pozdával ten odsek týkajúci sa pozorovateľských volebných e, misií. Súhlasím s tým a treba to naozaj sledovať a táto správa by mohla byť naozaj príležitosťou, pretože v končnom dôsledku tam môžeme vlastne e, prezentovať to, čo sme robili v rámci tých volebných pozorovateľských misií. Ďakujem pekne. Eh, merci beaucoup. Eh, Ďakujem pekne. A teraz za zelených Barbara, Barbara Lochbiller, ktorá je tieňovou spravodajkyňou. Thank you, and thank you. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj spravodajkyni za tento návrh, eh, za tento pracovný materiál. Ja osobitne ocenujem, že ste popísali európske priority v každej tematickej oblasti ľudských práv. My budeme predkladať pozmeňovacie návrhy, ale budeme sa držať tejto štruktúry, ktorú ste nastavili. Naše pozmeňovacie návrhy budú vychádzať alebo budú sa týkať oblasti medzinárodnej trest, medzinárodného trestného práva, boja proti diskriminácii a, e, ostat, a obhajovania ostatných ľudských práv. Máme aj konkrétne e, pozmeňovacie návrhy k oblastiam tejto správy. Napríklad v úvodnej kapitole hovoríte o Um, zužovaní ochranických práv v istých oblastiach a zároveň uh, autoritárske štáty, alebo teda autoritárske metódy uh, potlačenia ľudských práv rastú tak v Európskej únii ako mimo. Ja by som chcela, aby ste venovali pozornosť tejto oblasti, pretože veľmi ťažko sa v týchto časoch propagujú ľudské práva a ich ochrana. Európsky uh, nástroj na demokraciu a ochranu ľudských práv je veľmi dôležitým komponent, komponentom politik Európskej únie v oblasti ľudských práv tiež by sa mal spomenúť. V odseku 18 by som eh, chcela venovať pozornosť zodpovednosti spoločnosti a nielen eh, sociálnej zodpovednosti spoločnosti, ktorá nie je záväzná. Tiež by som preto chcela eh, sem vložiť odvolávku na záväzné nástroje Európskej únie, ako aj odporúčania správy Korau. A ja podporujem vaše pripomienky pani spravodajkyňa ohľadom potreby toho, aby európske členské štáty e, prevzali zodpovednosť za akčný plán, o ktorom hovoríme v odsekoch 38 a 39. A v odseku 47 hovoríte o spolupráci so, s OSN a tu by som navrhla, aby sme dôraznejšie podporili e, Úrad Vysokého komisára OSN pro ľudské práva. A posledná vec, ktorú chcem povedať v prílohe, sú všetky tie naliehavé záležitosti, ale pre človeka, ktorý si bude túto správu čítať v konečnej eh, podobe, eh, na konci roku 2016 hovorí rečníčka, by sme mali do prílohy eh, zaradiť aj naliehavé situácie, ktoré sa objavili v roku 2017, aby to bolo aktuálnejšie. A možno toto toto obmedzenie, ktoré sme si sami stanovili, že budeme skúmať len rok 2016, by sa mohlo upraviť pre prílohu. Ďakujem veľmi pekne. A na záver, um, ostatní tieňoví spravodajci tu nie sú. A ak je tu niekto, kto by chcel požiadať o slovo, pani uh, e, uh, e, Alskevičius tu nie je, tak pán Žipky. V prvom rade by som chcel poďakovať kolegyni za tento vynikajúci dokument, veľmi dôležitý dokument. Je to akási výročná štatistika činnosti nášho výboru. Takto by sa to dalo charakterizovať, podľa môjho názoru, a je to Dokument, ktorý obsahuje prehľad hlavných aktivít, e, ktorými sa náš výbor zaoberal v priebehu roka. Ja si veľmi cením to, ten prístup, e, ktorý je založený na stručnosti. Má to len 12 strán, kolegyne a kolegovia. Ak e, predložíte správu, ktorá má 30 strán, nikto to nebude čítať. 30 strán jednoducho nikto nebude čítať, ale 12 strán, tak 12 strán si prečíta mnoho ľudí. A mm, tým pádom sa do pozornosti dostanú veci, ktoré sú dôležité, ktoré sú aktuálne. Takže ja to vidím ako výzvu pre ostatných, predkladajte kratšie správy, ja si myslím, že je to správny prístup. A nedeleno akési obmedzenie rozsahové, ale aj o akýs, akési precíznejšie e, slovotepectvo, ktoré umožňuje do tohto malého rozsahu vtesnať viac. Takže ja ocenujem na tejto správe najmä to, že je stručná, že je presne zacielená a obsahuje presne to, čo by mala. A my ďalej by sme mohli využiť skúsenosti mimovládnych organizácií, ktoré pôsobia v oblasti ochrany ľudských práv. Ak napríklad eh, žiadame od mimovládnych organizácií, aby predložili eh, stručné a ehm, súhrné návrhy alebo správy a hm, prehľady toho, čo sa udialo v roku 2016, tak e, prečo nevyužiť e, informácie o týchto našich skutočných partnerov z terénu? To sú tí ľudia, ktorí reálne pôsobia, pôsobia v teréne medzi ľuďmi, vedia o tom, čo sa deje, vedia o tom, čo je aktuálne. Ja si myslím, že ak by sme propagovali takto ich prácu, tak by to bolo dobré aj pre nich, aj pre nás a zároveň by nás to zblížilo. Ukázalo by to našu ochotu, ochotu podať si ruky a kráčať spolu. Sú tu také ďalšie trendy, ktoré by som rád spomenul. V roku 2016 by sme sa mali vyhnúť nejaké generalizácii. Je to len časové obdobie, ak sa vynárajú určité nové trendy, ak boli nejaké osobitné udalosti, tak eh, to tak na to upozorníme. 2006, rok 2016 možno bol iný, určite bol iný než predchádzajúce roky 2015-2014. Máme na to faktické podklady, ktoré môžeme spomenúť. Takže nebojme sa hovoriť o nových veciach. Ďalej, ak budeme hovoriť o nástrojoch alebo oblastiach politiky, tak by som bol možno skôr za to, aby sme hovorili o nových veciach, aby sme nehovorili veľmi všeobecne napríklad o obchodných nástrojoch, obchodných dohodách. Zvyčajne analizujeme tieto dohody z hľadiska ľudských práv, situácie v oblasti ľudských právach. A ak nie sme spokojní s nejakou obchodnou dohodou, alebo ak si všimneme niečo, čo by mohlo spôsobiť nejaké problémy a udialo sa to v roku 2016, tak to spomeňme konkrétne. Nehovorím, že by sme mali hovoriť konkrétne, o konkrétnych krajinách, s ktorými tie dohody boli uzavreté, ale mohli by sme zdôrazniť trendy, tendencie alebo fakty, ktoré môžu brániť inštitúciám Európskej únie a tým pádom nám, alebo ktoré nám môžu e, pomôcť vyhnúť sa problémom alebo chybám v budúcnosti. Potom je tu ešte jedna vec k tým naliehavým udalostiam. Toto je veľmi dôležitá časť správy, pretože tieto naliehavé udalosti ukazujú, že ehm, sa venujeme veciam, ktoré sú aktuálne. Rok 2017 môže byť iný, ale ja vidím význam v tom, aby sme hovorili aj o tom, čo sme vykonali my, ako sme situáciu analyzovali, ako sme na, na ňu politicky reagovali. Ja si myslím, že to môže byť veľké povzbudenie pre krajiny, ktoré sú spo, spomenuté. Možno situácia je podobná vo viacerých krajinách a keď e, to tam uvidia dotknutí, tak e, ich to môže stimulovať ďalšie činnosti. Mne sa napríklad tiež páči odsek 37, ktorý hovorí o lepšom prehľade konkrétneho dopadu aktivít Európskej únie v oblasti e, ľudských práv a demokracie v roku 2016. Lepší prehľad pre mňa znamená veľmi konkrétne veci, pretože ľudské práva sú, sa najčastejšie týkajú jednotlivcov, skupina a konkrétnych situácií to zvyčajne nie je nejaký, nejaká abstraktná záležitosť. Sú tam spomínané mená, problémy, ktoré sme si všimli počas našej práce. Takže záverom by som chcel ešte raz poďakovať spravodajkyni za novú štruktúru, ktorá podľa môjho názoru je, je inovatívna. Mne sa teda páči, liberálom sa to páči vo všeobecnosti, takáto inovatívnosť. Bude to užitočné, bude to stimulujúce. Ja sa teším na prácu na tejto správe. Ďakujem. Ďakujem bardzo, pani przewodniczący. Pán Grzyb. Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni. Zdá sa mi, že v dokumente, ktorý spracúvame, chceme uviesť všetko, čo sme v minulosti urobili, všetko, k čomu sme sa vyjadrili, alebo čo by sme radi zmenili. A ja si myslím, že pani Quistenhout sa to podarilo urobiť. Je samozrejme vždy isté nutkanie do správy tohto typu dávať viac a viac. Keď e, sa na správu pozriem, tak e, iste tam nájdem veci, ktoré by som dokázal zmeniť a predložím pozmeňovacie návrhy. Pretože rok 2016 bol z hľadiska ľudských práv veľmi zložitý. A táto správa veľmi dobre ilustruje situáciu prostredníctvom tých naliehavých situácií, ktoré sa, ktoré sa vyskytli a ktorým sme sa v tomto parlamente venovali. Tiež som celkom rád, že táto správa spomína veľmi dôležitú úlohu, ktorú zohrali misie pozorovateľov pri voľbách. Týchto misií sme vyslali do sveta celú sériu a e, hoci im nevenujeme pozornosť e, priamo každý deň na našom výbore, je to činnosť veľmi dôležitá. Tieto misie pozorovateľské misie majú v tejto správe svoje miesto a ja to určite oceňujem. Európska únia má, udržiava privilegované vzťahy s určitými krajinami vzhľadom k dohodám, zmluvám, ktoré máme spolu podpísané. A v závislosti od významu týchto dohôd by sme mali nastavovať e, úroveň požiadaviek kladenú našich partnerov v oblasti demokracie a ľudských práv. Myslím si, že to je, to je presne vec, ktorú by sme mali my ako parlament a zahraničná služba vykonávať. Naša spolupráca s OSN a organizáciami, medzinárodnými organizáciami pre ľudské práva a Rado Európy je e, veľmi cenné. Ja si myslím, že ombudsman EÚ a ombudsman Rady Európy sú mimoriadne dôležité inštitúcie a hoci možno ich výsledky nie sú okamžite viditeľné, majú mimoriadne dôležitý má mimoriadne veľký vplyv na ľudské práva. Ja uzavriem poďakovaním spravodajkni za tento dokument. Doplním ešte e, pár viet. V prvom rade chcem Godelive zablahoželať k správe. Myslím si, že je to veľmi užitočné. Tá príloha, ktorá teda v prvom rade ukazuje, že aké boli naše aktivity v týchto otázkach naliehavých v roku 2016 a takisto ako viacerí z vás ste to um, požadovali. Dáva to ten špecifický pro, profil nášmu parlamentu, pretože tá správa je vlastne reakciou na výročnú správu a vidíme tam tie línie ktoré definujú našu pozíciu vo vzťahu k tomuto dokumentu. No a potom v tej prílohe eh, veľmi konkrétnym prípadom od tejto filozofie naming and shaming. Máme teda agendu, na ktorej sme sa všetci dohodli, pretože myslím si, že to, čo máme ako naliehavé záležitosti, čo máme ako správu, ako odporúčania, to je vlastne výsledok vo väčšine prípadov, ak nie vo všetkých, že z tom obrovské väčšiny, teda 90% sa to odhlasuje popri všetkých tých rozdielov medzi politickými skupinami. Máme teda pozíciu Európskeho parlamentu, ktorá je masívna. Čiže to nie je to 51 voči 49. Nie sme v tejto veci rozdelení. Takže preto považujem naozaj za vynikajúce tú definíciu nášho profilu. E, v tomto dokumente príloha. Potom pri každom uznesení máme tu najdôležitejšiu časť, ktorá je tam zopakovaná, takže ak si niekto chce pozrieť, aká je pozícia parlamentu, tak vidí našu filozofiu, reakciu v dokumente, no a potom v presných prípadoch E, to, čo sme považovali za významné. Teraz poprosím pána Ricarda Seriho, ktorý je vlastne zástupca šéfa divízie ľudské práva, aby vystúpil na maximálne 4 minúty. Ale ja som veľmi tolerantný, takže ak to bude 5 alebo 6, nech sa páči. Uh, Ďakujem. Pán Preda, myslím, že budem ešte rýchlejší, pretože sme teraz mali tú možnosť vypočuť správu a potrebujeme si ju ešte podrobne preštudovať. Pozorne sme si vypočuli prezentáciu zdôvodnenie tejto správy, ako aj nové prvky a zmeny, ktoré sa tu zapracovali, najmä z dôvodu stručnosti. A preto podporujeme spravodajkyňu v tomto úsilí samozrejme. A budeme teraz pozorne študovať dokument, komunikovať so spravodajkyňou, ak by to bolo potrebné. Pokiaľ ide o našu správu, správu služby vonkajšej činnosti, tak spravodajkyňa hovorila, že teraz sme len zverejnili midterm review akčného plánu ľudských práv a demokracie. Úsilie sme zamerali na prípravu tejto časti činnosti. Naša výkonná riaditeľka vám ju zhruba o pol hodinu predstaví tu v tejto miestnosti. Takže to je veľmi dôležité pre to, čo robíme, pre naše činnosti, ako aj do budúcnosti. A dúfam, že aj vám to pomôže vo vašej práci. Je to tiež veľmi stručný dokument, takže asi ideme rovnakým smerom. Práca, e, správa samozrejme o ľudských právach a demokracie výjde, bude mať rovnakú štruktúru viac menej ako v minulých rokoch. Hneď po letnej prestávke bude zverejnená. Tu môžem skončiť a povedať, že budeme veľmi pozorne sledovať e, činnosť podvýboru prípravy správy a sme pripravení si vymeniť informácie a poskytnúť všetku pomoc spravodajkyni k vypracovaniu jej správy. Ďakujem. A teraz, pani spravodajkyňa, máte slovo na záver. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ďakujem aj milí kolegovia a kolegyne za tejto vzácne vstupy. Ešte by som možno stručne vysvetlila niektoré body. Bod 1. Viacerí z vás hovorili o koherentnosti politík a spomenuli ste, že táto nie je dostatočne opísaná nie je e, dostatočne zdôraznená viditeľnosť Európskeho parlamentu. Ak máte nejaké konkrétne návrhy na zmenu, tak samozrejme veľmi rada ich zapracujem a zohľadním, pretože to je tiež jeden zo zásadných bodov, ktorý tu zaznel na adresu správy. Name and shame, to je stále to isté. Veľmi sa teším, že tu máme viac menej konsenzus a síce, že v samotnej správe nebudeme menovať a zahambovať a v prílohe môžeme uviesť nielen naliehavé veci 2.16 aj 2.17. To je návrh pani Lochbichler. Je to veľmi účinné, už ako povedal náš pán predseda. Je účinné uviesť konkrétne vyjadrenie našej politiky celej etickej šírke. A my sme tam už veľa povedali k rôznym situáciám v rôznych regiónoch sveta, práve v tom rámci, ktorý som uviedla na začiatku. Potom sloboda tlače, pani Veržiat. Myslím si, že je to v bode 8 dostatočne rozpracované. Samozrejme, že môžeme byť explicitnejší, ale ja neviem, či je to vôbec potrebné potom ďalšia vec, ktorá sa stále objavuje, to je obchodné dohody a ľudské práva. Ja som aj členkou výboru pre medzinárodný obchod a tam samozrejme sa pozerá na obchod a rokovania o obchode z iného zorného uhla, ale v zásade je to tak, aj na úrovni VTO, že sa stále viac a viac snažíme oba tieto aspekty prepojiť. A Európsky parlament už roky, ak nie e, viac ako 10 ročie, naozaj tou avantgardou, tým priekopníkom. <clears throat> Avšak nesmieme sa snažiť obchodné rokovania a dohody príliš zaťažiť, naložiť na ne príliš veľa možno viac vstupu, dobre viac toho, ale nie úplne záväzné predpisy. To by bolo veľmi ťažké. Ale môžeme sa pokúsiť zapracovať aj tento prvok. Spolupráca o, s OSN a Rada Európy, áno, aj to tu môžem veľmi rada doplniť. Ďakujem aj za pozitívne priateľské informácie a musím povedať pani Veržia, Trošku som e, prekvapená z toho, čo ste povedali, ale ďakujem veľmi pekne. Merci, e, merci Ďakujem vám všetkým. A teraz si robíme krátku prestávku predtým, než prejdeme k ďalšiemu bodu. E, to je za zatvorenými dverami a bude sa to týkať E, opatrení v nadväznosti na naliehavé uznesenia o Rusku, takže 5 minút, aby sme to zorganizovali. Predseda Panzery bude predsedať, takže príde.